Good morning, colleagues. Um, we take point... Prvý eh, bod schválenia programu, ak nemáme námietky, potom považujem program za schválený. Poprosím vás, aby ste sa posadili. Ďakujem. Teraz eh, jazykový profil, kolegovia. Máme tlmočenie do francúzštiny, nemčiny, taliančiny, holandčiny, angličtiny, grečtiny, po, slo, španielčiny, portugalčiny, švedčtiny, maďarčiny, polštiny, slovenčiny, bulgarštine a rumunčine. Ak sme všetci pripravení, eh, Monika, viem, že ste vždy pripravená, vždy ste tu na čas. Eh, poprosím vás, aby ste si to všetko eh, skontrolovali. Budeme dnes hlasovať elektronicky. Ak nemáte svoju kartu, Povedzte nám, jedna kolegyňa naznačila, Cecília, máte e, hlasovaciu kartu? Kde je Claude? Poprosím, e, povedz nám nejaký vtip e, alebo zaspievaj niečo. Moja karta už je na ceste. Zaspievať? Niečo? Povedať? urobíme mm, malú mm, prestávku. To už druhýkrát e, tento týždeň aj e, mm, minule sme Cecilie kvôli tebe museli čakať, takže chvíľku strpenia poprosím. I'm going to, uh, before we vote. Predtým, ako začneme hlasovať, dám slovo e, každému zo spravodajcov. Takže nech sa páči. Takže, milí kolegovia, a tým poskytneme možnosť aj ostatným kolegom, aby sa sem e, dostavili a opätovne pýtam sa, či máte so sebou hlasovacie karty. Posadite sa, prosím, bod číslo 4, kolegovia. Ochrana jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov príslušnými orgánmi na účely prevencie, e, vyšetrovania, e, detekcie a stíhania trestných e, činov alebo výkonu trestných trestov. Spravodajca Marie Lorin po včerajšom po včerajšej prezentácii návrhu poručení. E, smernice. Mm, nedostali sme žiadne pozmeňujúce návrhy a to znamená, že podľa mm, pravidla 66 budeme e, e, priamo hlasovať o odporúčaní, návrh odporúčaní. Predtým, ako začnem hlasovať, pýtam sa pani spravodajkyne, či chcete sa stručne vyjadriť. Ďakujem, Klod. Chcel by som čo najsrdečnejšie poďakovať celému týmu, všetkým tenevým spravodajcom, všetkým našim asistentom, ale aj zástupcom komisie a rady, pretože naozaj máme za sebou veľmi mm, námahovú prácu. Smernica o činnosti e, policie bola pomerne zložitá a sporná. Mali sme viaceré názory jednotlivých štátov, ale aj politických skupín a som rada, že môžem skonštatovať, že túto námahavú prácu sme odvedli e, v dobrom e, ovzduši. Častokrát sme mali e, horúcu diskusie, ale našli sme spoločné riešenie a Teraz máme výsledok, o ktorom sa už hlasovalo vo výbore Líbe, kde sme mali veľkú väčšinu a dúfam, že dnes Ehm, budeme eh, o tom hlasovať eh, s istotou, s vedomím eh, všetkých problémov. Ehm, budeme hlasovať aj za smernice za odporúčanie. Pôjde teraz o začiatok práce súvisiace s uplatnením, čo nie je jednoduché a dúfam, že všetci v našich príslušných krajinách prispiejeme k tomu. Chceme e, na základe tejto smernice e, zmeniť e, celú kultúru uplatňovania práva, aby to zahrňalo aj, zahrňalo aj ochranu základných práv jednotlivých osôb ako súčasť dennodennej práce. Je to veľmi dôležité. Ďakujem, Mare. Takže začneme hlasovať. Budeme hlasovať e, elektronicky. Nech sa páči. And the vote is closed. Končím hlasovanie. 45 za, 4 proti, 1 e, poslanec sa zdržal. Blahoželám. A teraz, kolegovia, druhé hlasovanie ochrana jednotlivcov, pokiaľ ide o spracovanie osobných údajov a slobodný pohyb takýchto údajov, e, e, všeobecné nariadenie o ochrane údajov včera e, počas prezentácie návrhu odporúčanie tohto nariadenia o všeobecnej ochrane údajov a otvorení termínu na prekladanie pozmeňujúcich návrhov. Nedostali sme žiadne pozmeňujúce návrhy, to znamená, že podľa pravidla 66 môžeme bezprostredne hlasovať o návrhu odporúčania spravodajcu. Pýtam sa pána spravodajca, pána Albrechta, ktorý nie je prítomný, či sa chce viedriť. Ďakujem veľmi pekne, e, pán predseda. E, dovolte, aby som aj ja povedal niekoľko slov, keď včera sa už povedala GRO, aj počas prezentácie pani e, Kedar vďaka jej prečítala moje poznámky v mojom mene. Dovolte, aby som poďakoval všetkým zúčastneným Ehm, my sme veľmi intenzívne sa snažili o riešenie, ehm, o výsledky ehm, v súvislosti s balíčkom reforiem. 4 roky spolu alebo 5 rokov dokonca sa e, v parlamente e, mm, sme diskutovali o tomto balíčku o, nariadení e, o ochrane údajov všeobecnom nariadením. To je obrovský krok smerom vpred pri tvorbe jednotky digitálneho trhu. Navyše je to veľký krok, pokiaľ ide o ďalšiu integráciu Európskej únie ako celku pôjde o im uplatnenia základného práva na ochranu údajov v európskom, na európskom trhu a to e, harmonizovanou cestou. Je to e, určitý štandard, e, ktorý nám umožní ďalej rokovať o medzinárodných štandardoch v oblasti digitálneho trhu. Myslím si, že v tom treba pokračovať na základe našich hodnôt je veľmi dobré, že sme sa snažili o zhodu. Som e, tomu veľmi rád. Napriek tomu, že nebolo jednoduché nájsť to správne vyvážené riešenie a to do poslednej chvíli e, počas všetkých rokovaní nikdy sme nestratili z e, obzoru e, predstavu o tom, že potrebujeme mať e, rovnovážny návrh, ktorý všetci podporia, ktor, e, riešenie, ktoré bude prospešné pre všetkých, pre orgány, ktoré kontrolujú spracovanie údajov, potrebujú mať právnu istotu. Musíme mať e, istotu pre trh, pre jednotný digitálny trh, ale to potrebujeme aj pre našich občanov, spotrebiteľov, aby mohli dôverovať tomu, že ich práva sa budú účinne e, realizovať pri ochrane Ehm, ich základných práv, vrátane v režime online. Ehm, to je obrovská príležitosť, ako povedala kolegyňa Ronsten. Teraz musíme sa sústrediť na implementáciu, efektívne uplatnenie nového právneho rámca. Musíme to robiť čím skôr v členských štátoch. Aj na samotnom trhu to musia zabezpečiť kontrolné orgány a to bude obrovská príležitosť. Ďakujem. Ešte raz veľmi pekne. A je veľmi dôležité vedieť, že sekretariat, to vnímam ako spravodajca, že sekretariat tiež odvedol veľmi intenzívnu prácu, ktorá častokrát bola neviditeľná. Častokrát pracovníci e, pracovali e, do neskorých e, hodín a preto musím vyslovene poďakovať sa všetkým pracovníkom demokracie, sekretariatu za ich príspevok k posilneniu demokracie. Ďakujem. Thank you very much, Jan. Um, as colleagues, uh, uh will... Ďakujem pekne. Určite sa všetci budú ponáhľať po tomto hlasovaní, takže ak toto bude pozitívne hlasovanie, tak to bude posledný krok výboru LIBE pri tomto balíku a um, potom to pôjde na plénu. Hlasujte, prosím. The vote is closed. Zatváram hlasovanie. Schvalo, schválené. 50 sa, traja proti, jeden sa zdržal hlasovania. Blahoželám spravodajcu. Thank you, colleagues. That's the end of voting time. Takže tým končíme hlasovanie. Ďakujem za trpezlivosť tento týždeň so zasadnutiami výboru LIBE. How are you, Paul? I'm fine. fine. You got your uh, um, um,